Mesdames et messieurs, bonjour. Vážené dámy a páni, dobré ráno. Otváram naše dnešné zasadnutie. Oznámenia prvé, ktoré je najdôležitejšie, znie, že pani Karolín Lukas nám dala písomné potvrdenie o skončení svojho mandátu tu v parlamente, pretože bola zvolená do snemovne reprezentantov v Anglicku, do dolnej snemovne. Podľa príslušného odseku podľa volieb, výsledkov volieb a podľa príslušného paragrafu sa uvoľňuje na dovolenku od 18. mája 2010 a bola členkou ALDE. Teraz prejdeme k programu a k opravnému rozpočtu. Bude to správa pána Maňku. Je to opravný rozpočet 1 lomeno 2010. Potom prejdeme k správe pani Triples o financiách do roku 2011. Slovo má pán Vladimír Maňka, ktorý je spravodajcom. 4 minúty, pane. Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia vďaka tomu že lisabonská zmluva nadobudla účinnosť sú dnes mnohé postupy priamejšie a transparentnejšie právomoci sú vymedzené jasnejšie.